Tak môžeme pokračovať. K vysvetľovaniu hlasovania. Mr. Mamikins. Slovo má pán Mamikins. Dear colleagues, we already Kolegovia, už sme pri vysvetľovaní hlasovania a musíme si byť schopní kolegové vypočuť. deci pentru recomandare doamna Sandra acordul global de parteneriat și e, spoločná dohoda o e, spolupráci s Vietnamom. E, pán Mamikins, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som povedal, že história a Európy ukazuje, že potrebujeme zmeniť rôzne dohody e, v súvislosti s rozširovaním. V tomto prípade ide o, keď ide o vzťahy medzi Chorvátskom a Vietnamom na oficiálnej úrovni existujú viac ako 20 rokov. Ide o to, že vzťahy existujú po mnohé roky sú tu dohody, e, ktorými sa chceme vyhnúť dvojitému zdaňovaniu a takisto ide o e, zrušenie diplomatického režimu, vízového režimu pre diplomatické služby. Táto rámcová zmluva poskytne e, významné výhody. Teraz správa Loch Piller E, zase téma Vietnam, zase pán Mamikins. E, e, Ďakujem, rád by som zdôraznil, že rámcová zmluva medzi EÚ a Vietnamom má za cieľ podporovať ďalší rozvoj a dynamiku vo, vo vzájomných vzťahoch. A to v rôznych oblastiach podpora e, ekonomických kontaktov, turizmu, investície, vzájomný rešpekt hodnot a tradícií, rovnako tiež potom ľudské práva a ďalšie aspekty, ktoré kladú základ pre naše vzťahy. Vietnam je jednou z najrychlejšie e, rastúcich e, ekonomík na juhovýchode Ázie a v Tichomorskej oblasti, takže podpora spolupráce naozaj je dôležitým a logickým krokom vpred. Ďakujem. Yes, it works. We have got to stop in this... Musíme v tomto parlamente sprestať poučovať tretie krajiny, ako sa majú správať. Osobitne mám na mysli regionálny text v odseku 23 v tomto texte, kde sa o Vietname hovorí o jeho vízových dojednaniach, ktoré majú byť vystavené na e, veľvyslanectvách. To je e, naozaj nonsens. Musíme uznať, že tretie krajiny majú svoje demokratické práva a suverenitu. A toto je taká všeobecná poznámka nielen k tejto krajine. Je to čosi, čo sa deje e, príliš často Mali by sme zastaviť e, vnúcovanie našich názorov e, ľuďom e, na celom svete. Čak. Ďakujem za udelenie slova. Ja som sa včera... Te... Ďakujem ja som sa včera tej diskusie zúčastnil a musím sa priznať, že som nepoznal do podrobnosti e, tie inkriminované články, študoval som si ich a nevidím dôvod, aby sme nepodporili túto dohodu. Myslím si, že požiadavky, ktoré sme boli nastolovali, boli rozumné a článok 33 až 35 inkriminovanej rámcovej dohode nepokladám za e, prílišné vybočenie. Preto som túto e, dohodu podporil a hlásim sa teda k tomu, aby Európska únia i naďalej podporovala rast strategických vzťahov. Je to pre našu bezpečnosť, je to pre bezpečnosť a dobrých rozvojov vzťahov. Ďakujem pekne. A Teraz prejdeme k návrhu uznesení. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Pokiaľ ide o zjednotenie mien, to viedlo k veľkým finančným krízam. Vieme, že to postihlo dramaticky jednotlivé krajiny a vždy to vedie aj k politickej dezintegrácii našej spolupráce. Ak by to bolo dobre, tak by sme my sa stiahli z tejto politiky, ale Európske, európska politika chce využiť túto krízu na to, aby sme možno ešte dôraznejšie e, presadzovali konfiškovali vlastne to, čo členské štáty majú, pokiaľ ide o ich právomoci. Toto vlastne povedie ešte k hĺbšej krízi, ako je to vlastne stanovené v britskej pozícii. To neškodí iba týmto krajinám, ale vlastne to vedie aj k eh, poškodeniu jednotlivej zodpovednosti, ale je to vaša voľba. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Takzvaný systém, takzvaný semester európsky už funguje vlastne eh, viacero rokov a má to dopad, pokiaľ ide, na, pokiaľ ide o koordináciu s členskými štátmi, národné parlamenty, a aj a e, sa to takisto týka kontroly implementácie. Komisia má e, zase na, kon, na, na starosť nadnárodnú kontrolu, ale my si myslíme, že Európsky parlament musí byť takisto zaangažovaný a musí to byť väčšia transparentnosť a väčšia kontrola, pokiaľ ide o manažment. A toto si vyžaduje potrebu zo strany komisie, aby bol parlament ko- konzultovaný, keď hovoríme o Bielej knihe ohľadne moneta- menovej únie v prvom a druhom roku. Pokiaľ ide o tretiu až tretí a štvrtý pakt únie, ja podporujem práve toto smerovanie. Ďakujem, pán Arnold. Ďakujem pekne. Vráťme sa do roku 90, keď John Major navrhol európsku menu jednotnú, čo, vlastne nový, čo bol vtedy dosť nový koncept, vtedy pre uh, ľudí v, Euró- v UK. A potom máme, to by sa fungovalo ako niečo, čo máme teraz ako euro a podobalo by sa to tým požiadavkám, ktoré tu máme teraz, ale ako vieme, zvýšila sa nezamestnanosť a skrachovalo veľa podnikov počas dvoch rokov, najviac v britskej histórii. A našemu hospodárstvu trvalo celé roky, pokým sme sa spamätali. Chvala Bohu, sme nevstúpili do eurozóny, pretože pravdepodobne by sme utrpili tie isté nedostatky, ktoré vlastne, na ktoré trpia ostatné členské krajiny eurozóny. Pán Major hovorí, že by sme mali zostať v Európskej únii a myslím si, že milí sa, milí sa teraz tak, ako sa milí vtedy. Ďakujem pekne.

jednou z hlavných hodnôt Európskej únie. A hoci niektoré krajiny vyvíjajú bilaterálne kontakty, predsa len za niektoré opierajú svoje vlastné záujmy. A preto je veľmi dôležité pre Európsku úniu, aby sa posilnili vektory, v rámci ktorých vnímame ľudské práva. Nesmieme však zabúdať na to, že každá kultúra sa vyvíja svojským spôsobom. A keď hovoríme o univerzálnych ľudských právach ako takých, tak každý si uvedomí, že ľudské práva sa dajú interpretovať svojím, svojským spôsobom. To je vlastne základ každej racionálnej diplomácie, aby sme propagovali naše hodnoty a naše práva, berúc do úvahy záujmy iných ľudí. Ale ja som podporil túto správu. Ďakujem. Predseda hovorí bez mikrofónu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V tejto správe ide predovšetkým o to, že musíme byť konzekventní, pokiaľ ide o vnútornú politiku a vonkajšiu politiku Európskej únie a chceme upriamiť pozornosť členských štátov na to, aby sa venovali predovšetkým výzvam zahranično-politických dimenzií. Pokiaľ ide o našu e, zahraničnú ľudskoprávnu politiku, musíme byť dôslední, ale aj e, dôveryhodní. Hovorím teraz o autochtónnych menšinách, e, ktoré v Európskej únii máme. Európska únia napríklad kritizuje častokrát tretie krajiny, pokiaľ ide o porušovania ľudských práv, ale pokiaľ ide o autoktónne menšiny, vidíme, že ich zhruba 10 z celosvetového počtu obyvateľov a oni takú pozornosť nedostávajú. Ďakujem pekne. Všetci podporujeme ľudské práva, samozrejme, ale táto správa hovorí, že Európska únia a členské štáty musia hovoriť jedným hlasom v týchto otázkach konzistentný jeden hlas eh, zasahuje do suverénnych eh, národných eh, práv a do našej zahraničnej politiky. No a hovorím hlavne o troch bodoch tejto správy a schválených pozmejúcich návrhoch. A hovorí sa o definícii nového typu utečencov, klimatických utečencov. My sme sa nezamysleli nad dôsledkami tejto veci, ale parlament to veľkou väčšinou dnes schválil. Po druhé, systém kvót pre ženy v politike a demokraciu ako aj keď si myslíte, že takéto kvóty by boli dobré, ako by sa to dalo vynúcovať v krajinách mimo Európy. To je čistý nezmysel. No a ďalej, trest smrti. Ja sám som proti trestu smrti, ale my nemôžeme poučovať aj ostatných v tejto otázke. Je to suverené rozhodnutie eh, jednotlivých štátov, ktoré musia prijať sami. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz prejdeme k 20. výročiu Daytonskej mierovej dohody. Pán Mamikins má slovo. Ďakujem pekne. Pred 20 rokmi bola podpísaná Daytonská mierová e, dohoda a na Balkán priniesla očakávaný mier. Národy v tomto regióne si vytvorili základ na budovanie demokracie, a demokratickej spoločnosti. Bohužiaľ, princíp konsenzu, ktorý eh, sa použil pre túto mierovú dohodu, nevy, nevyriešil otázky etnickej, etnických rozdielov a segregácie na Západnom Balgáne. Región je stále rozdelený, dokonca jednotlivé krajiny. No a to tiež eh, sa odzrkadluje aj v zložení vládnych orgánov. Republika Srbska je dobrým príkladom tohto a my nemôžeme opísať vzťahy v tomto regióne s ostatnými ako dostatočné, akokoľvek je situácia. Musíme podporiť a mierový proces. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz prechádzame správe Valero a slovo dostáva opäť pán Mamikins. No, toto je právne záväzný systém, v rámci ktorého realizujeme obchod s komerčnými zbraniami s našimi partnermi v niektorých, niektoré z našich krajín sú lídrami v tejto oblasti. V roku 2013 sme vyviezli zbranie vo veľmi veľkých množstvách za stovky, milióny eur, stovky miliónov eur. My potrebujeme jednotnú reguláciu obchodu so zbraniami. Samozrejme, každá krajina eh, má právo budovať vlastnú politiku v súlade s vlastnými záujmami, ale tento obchod musí byť transparentný a akékoľvek porušenia týchto noriem môžu viesť k veľkým problémom. pán Šogor, áno, je veľmi dôležité skonštatovať, že legislatíva o, vývoze zbraní spadá do kompetencie členských štátov, no a spoločné stanovisko Rady sa ťahuje na stanovisko členských štátov. No správa kritizuje členské štáty kvôli tomu, že toto spoločné stanovisko e, rôznych e, často e, porušujú a chce zaviesť sankcie, ale treba si uvedomiť, že to je veľmi citlivá oblasť a členské štáty sa tu nikdy nevzdajú kompetencii Oveľa dôležitejšie je, na tom rozsahu vývoz zbraní členských štátov sa dá zjednotiť za zahranično-politickými cieľmi nie už spoločné. Zahranično-politické smernice vychádzajú z toho, že vývoz a zbraní členských štátov e, neporušuje naše vlastné hodnoty. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prechádzame k eh, správe patenty pre šlachtiteľov. Eh, rastlín pán Mamikin, nech sa páči. Ďakujem za slovo. 17 rokov už je platná smernica a tá hovorí o komoditách, zelenine a ovoci, e, ktoré sú výsledkom biologického šlachtenia a tieto nemôžu podliehať e, patentovému právu. Samozrejme, a e, patenty sú dôležité a aplikujú sa v mnohých sektoroch, ale nie v tomto sektore. Ale rozhodnutie Európskeho patentového úradu vlastne dospelo k záveru, že e, paradajky a brokolica sú predmetom patentu a že to nejde proti e, schválenej e, platnej smernici. Toto je precedens, ktorý môže podrobiť ovocie a zeleninu patentovému právu minimálne do istej miery a preto musíme tento smer krokov náležite zanalizovať pani Harkin. Chcem podporiť e, toto uznesenie, pretože musíme podporiť výnimku pre e, pestovateľov rastlín. Je dôležité, aby biologický materiál bol k dispozícii všetkým pestovateľom. Treba zachovať e, rozmanitosť druhov a e, odrôd a je dôležité, aby toto zostalo bez patentov, aby tento materiál bol k dispozícii polnohospodárom, záhradkárom, malým podnikom v oblasti e, šlachtenia e, rastlín. A preto Žiadame komisiu, aby vyjasnila výklad a právny základ. Potrebujeme právnu istotu a jasnosť, aby sme mohli zakázať patenty e, pri šlachtení z biologických materiálov. A e, tu potrebujeme mať e, výnimku a ja som bola veľmi sklamaná, že takáto výnimka nebola uplatnená a že to nie je spomenuté v tomto uznesení. Ďakujem. Teraz pán Mamikin, situácia v Burundi. Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na mnohé dôvody žiadateľské krajiny sú tie, ktoré po mm, získaní nezávislosti majú ešte stále problém s budovaním účinných štátnych štruktúr a e, vlastne trpia narušaním ľudských práv, chudobou a tak ďalej. Niektoré krajiny sú úspešnejšie pri riešení týchto problémov, ale Burundi patrí k tým najproblematickejším krajinám. Napriek tomu, že získal, táto krajina získala nezávislosť už veľmi dávno. Sú tu etnické čistky, genocída, občianská vojna, vysoká miera chudoby a je tu veľmi zložitá situácia aj v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti. A to všetko e, viedlo k hlbokej kríze a toto nie je e, situácia, ktorá zodpovedá európskym normám. Ďakujem a teraz posledná správa, ktoré dnes budeme hlasovať a je to ochrana Národného parku Virunga. Ďakujem, pán predseda. E, Národný park Virunga patrí k najstarším národným parkom na africkom kontinente. E, je to veľmi e, bohatý park, kde je rôznorodosť, biodiverzita. Je sústavne ohrozovaný. Miestna vláda E, takisto podpísala niektorým firmám e, právo a licencie na ťažbu ropy a e, sú tu rôzne krvavé konflikty. Je tu takisto pytliactvo veľkých rozmerov a pokračuje tu násilie. 140 ochrancov parku bolo zabitých v nedávnej minulosti a my e, potrebujeme podporiť ochranu tohto parku, ktorý patrí k e, svetovému dedičstvu e, na zozname UNESCO. Ďakujem. Záznam dostane parlament na schválenie na svojom ďalšom zasadnutí, ak sú tu nejaké, nie sú nejaké námietky, tak